je taká dôležitá a musí byť, musia byť do toho zapojení aj naši, part, naši partnerské organizácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A v závere e, roz, dopravy sú tu, boli predložených 5 rôznych uznesení, konkrétne z politickej skupiny zelených, SAD, z politickej skupiny liberálov a skupiny Európskej e, ľudovej strany a takisto aj e, ľavice. Rozpráva sa týmto skončí na hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12. Kolegovia, ďalšie pokračovanie schôdze je zajtra ráno o štvrtok od 9. do 13. a potom od 15. do 17. Program rokovania je zverejnený na web stránke Európskeho parlamentu a želám vám dobrú noc.